ste zo zvedavosti sa na ňu možno pozreli. Je to takáto tučná kniha. A sú tam samé technické detaily. Trvalo 10 rokov, než bola odsúhlasená, takže nemyslím si, že by bolo až také ľahké vypracovať ďalšiu dohodu, rovnako komplexnú, ktorá by riešila ešte komplexnejšie súčasnú situáciu. Takže je treba zopakovať, že my, Európania, a to hovoríme v mene Rady pre zahraničné záležitosti, my musíme robiť, čo bude v našich silách, aby táto dohoda prežila. No a preto musíme tlačiť na Irančanov a ovplyvňovať ich, aby rešpektovali všetky svoje záväzky. Ale chcem povedať jednu vec, už som to možno povedal na úvod. Američania sa jednostranne stiahli z tejto dohody Irančania rešpektovali svoje povinnosti už 14 mesiacov a v podstate nemali e, takto žiadneho partnera. Takže teraz povedali, že sa necítia viazaní obmedzeniami vyplývajúcimi z tejto dohody. No ale jedna vec je necítiť sa zaviazaný a druhá vec je prebehnúť na druhú stranu. Máme tu agentúru pre jadrovú energiu a len tá nám môže povedať, čo sa stalo a koľko sa toho stalo. A preto je treba čítať správy tejto agentúry. To teraz boli budrým svedectvo o tom, čo sa tam deje. Viac kontaktu s Iránom, viac aktivít, snažiť sa rešpektovať jadrovú dohodu, tak aby prežila. Mohol by som hovoriť aj o tom ukrajinskom lietadle. Mohol by som sa pokúsiť odpovedať na mnohé zaujímavé aspekty, ktoré ste nadnesli vo vašich príspevkoch, ale bohužiaľ to by trvalo príliš dlho. Takže by som teraz chcem povedať len toľko, že vám ďakujem za vaše komentáre. Naďalej sa iste v parlamente budeme zaoberať touto témou. Ďakujem. Ďakujeme aj my vám, pán podpredseda, vysoký predstaviteľ. Debata je týmto uzavretá. No a predtým, než prejdeme k ďalšiemu bodu programu, mám tu krátke znamenie. Pán Lenz Forman opustí skupinu nezaradených a stane sa členom skupiny EKR od 15. januára 2020. Ďalším bodom programu je správa pani Vizele Lima, výročná správa o ľudských právach a demokracii vo svete a politike Európskej únie v tejto oblasti. Pripomínam, že je možné požiadať o vyjadrenie v rámci Catch the Eye aj v rámci modrej karty ehm, štandardnou registráciou alebo prostredníctvom elektrického systému. Inštrukcie máte ehm, pri vchode do hemicyklu. A teraz odozdáva na 4 minúty slovo pani Vizele Lima, ktorá je autorkou. Európsky parlament má zodpovednosť hovoriť jasným, silným a jednotným hlasom, keď ide o ľudské práva. A po, o to sme sa snažili počas rokovaní, aby sme dnes mohli predložiť na hlasovanie správu, ktorá by bola vyjadrením všetkej našej všetkého boja, presvedčení a e, ktorý by mohla podporiť veľmi široká väčšina. E, byť zjednotený umožňuje v kontexte, aby sme, kde sa snažíme o univerzalitu dosiahnuť náš vlastný rešpekt. Ako? Dem- cez demokraciu a ľudské práva. Ľudská dôstojnosť a jej potvrdzovanie musí v našom, z nášho parlamentu a v našom parlamente presiahnuť hranice politických skupín. Je to zdieľaná hodnota, ktorá nám dáva dôveryhodnosť, e, ktorú vždy požadujeme v našich medzinárodných e, vzťahoch, rovnako ako aj rešpektovanie ľudských práv. Európska únia aj s ostatnými demokratickými hlasmi e, táto, e, e, tento hlas je oveľa potrebnejší, najmä v súčasnej dobe. Vyjadruje obavy z útokov proti demokracii a právnemu štátu. Mimoriadne ma znepokojuje nárast autoritarizmu ako politického projektu. Nestačí vždy e, byť iba pesimistom a správa víta, že niektoré krajiny už nastúpili proces demokracie a na proces mieru. Treba zdôrazniť, že občianská spoločnosť, jeho angažovanosť za demokraciu a ľudské práva je oveľa silnejšia, oveľa viditeľnejšia a to nás povzbudzuje. My to podporujeme e, a podporujeme všetkých, ktorí bránia demokratické hodnoty. Je tu jeden veľmi tmavý bod pre celé ľudstvo. E, Byč konfliktov, vojenských útokov, e, etnické čistky Naďalej dochádza k umrtiam medzi civilmi a dochádza k mm, prívalom utečencov. To je prejav extrémizmu a toho, že tu nevládne zákon. Je to e, dôkaz bezmocnosti, do akej môže človek upadnúť. A to je naozaj hrôza, a ktorú ani nevieme postihnúť. Každý z nás, my všetci máme ľudskú povinnosť odsúdiť e, takéto činy a ako členovia Európskeho parlamentu máme politickú povinnosť e, vyvolať akcie proti takýmto byčom. Správa takisto hovorí o právach pôvodných obyvateľov, ktorí často nie sú chránení zákonmi, zdôrazňuje význam pokroku v oblasti rovnosti pohľadu pohlavy, ochrany detí a žien, ktorí sú najzraniteľnejšie a najčastejšie obete násilia. Správa venuje veľkú pozornosť slobode slova, vyjadrovania, pluralizmu médií, ktoré sú v srdci skutočnej demokratickej spoločnosti a rovnako potreby spravodlivosti e, ľudí, ktorí bojujú za ľudské práva, novinárov, politikov, akademikov e, proti e, väzneniu, trestom smrti a tak ďalej. Zdôrazňujeme, že ľudské práva sa musia navzájom podporovať a podporuje dialog v oblasti ľudského práva e, s tretími krajinami, tak aby sme spoločne ľudské práva chránili. Zdôrazňuje slobodu myslenia, vedomia, náboženstva a presvedčenia, ktorá musí byť v celom svete garantovaná a bezpodmienečne uchovávaná a na záver sa chcem skutočne úprimne poďakovať všetkým tieňovým spravodajcom a všetkým týmom za duch, e, ktorý do našej spoločnej práce vniesli. Ďakujem. Merci. Now I would like... Ďakujem. Teraz by som chcela dozdať slovo podpredsedovi komisie, vysokému predstaviteľovi, panu Borelovi. Máte slovo. Pani predsednička, vážení poslanci Európskeho parlamentu, opäť by som chcel poďakovať Európskeho parlamentu za to, že neustále monitoruje situáciu v oblasti ľudských práv na celom svete. A dnes chcem povedať, že vítam komplexnú správu ohľadom ľudských práv a demokracie vo svete, ktorá obsahuje mnohé užitočné odporúčania. Ďakujem spravodajkyni pani Izabel Vizela Lima za odvedenú prácu. Na úvod by som chcel povedať, že ľudské práva, demokracia musia naďalej byť jadrom našej práce. Je to súčasť našeho DNA. Na mojej prvej rade ministrov pre zahraničné záležitosti v decembri sme diskutovali ohľadom nášho kolektívneho úsilia na podporu ľudských práv a demokracie, pričom musíme zobrať do úvahy taktiež znepokojivé trendy, kde sa zmenšuje priestor pre občanskú spoločnosť a stále viacej sú napadaní ľudskoprávni aktivisti. Ministri sa zhodli na tom, že je treba z politického pohľadu vytvoriť e, globálny režim pre dodržiavanie ľudských práv a práca už začala na rade. Dúfame, že bude postupovať čo najrychlejšie. Tento globálny režim sankcií v súvislosti s ľudskými právami je jedným z cieľov, ktoré nás spájajú a snažíme sa ich dosiahnuť čo najskôr. Keď som bol druhý deň vo svojom novom úrade, bol som v kontakte s environmentálnymi aktivistami z celého sveta na ľudskoprávnom fóre, kde sme hovorili o tom, ako vybudovať e, férové prostredie do budúcnosti. Mnohí z vás hovoria o mm, rôznych aspektoch vašej výročnej správe ohľadom demokracie ľudských práv, ktorá bola schválna v maji minulého roka. No a mnohé tieto otázky už boli riešené v tejto správe. A my sme predložili správu, ktorá obsahuje konkrétne príklady podľa jednotlivých krajín a sme si plne vedomí toho, že je tu silné prepojenie medzi týmito dvomi správami. A čo sa týka budúcej výročnej správy EÚ za rok 2019, tu chcete e, čo skoro schváliť už na jar. Vaša správa žiada o e, efektívnejšiu politiku EÚ v súvislosti s ľudskými právami, Vítate prebiehajúce úsilie v rámci nového eh, akčného plánu pre ľudské práva a demokraciu. Je to taká cestovná mapa, ktorá stanovuje eh, európske postupy a priority na ďalších 5 rokov a odzrkadluje sa tam taktiež prechod k digitálnemu svetu a taktiež tam odzrkadluje meniaca sa geopolitická dynamika. Ľudské práva a demokracia sú a mali by naďalej byť jadrom našich vzťahov s tretimi krajinami. Európsky nástroj pre demokraciu a ľudské práva je najväčším finančným nástrojom na svete, ktorý je venovaný špecificky otázkam ľudských práv a demokracie, kde sú platby vo výške 135 miliónov eur. Pod touto vlajkov, ktoré prebehli v roku 2018. Dám vám tak pár príkladov. Globálna výzva v roku 2018 viedla k vybraniu piatich projektov týkajúcich sa práv skupiny LGBTI. Tam bolo vynaložených 70 miliónov a týkalo sa to problematických krajín tejto oblasti, ako napríklad Ruska, Malawi, Zimbabwe, Guatemala, Salvadoru, Hondurasu, Nikaragui, Kolumbia a Peru. Tieto projekty podporili budovanie kapacít pre špecializované mimovládky a taktiež ponúkajú právnu pomoc obetiam porušení ľudských práv na základe náležitosti skupine e, LGBTI a taktiež ľudskoprávnym aktivistom. Čo sa týka rozvojovej spolupráce, tak vaša správa správne poukazuje na to, že obchodné a hospodárske politiky by mali byť prepojené s politickým dialógom a porušenia ľudských práv by mali byť vždy plne brané do úvahy pri akýchkoľvek krokoch, ktoré Európska únia podniká. Ste si vedomí toho, že my máme určitý tý, určitú politiku v oblasti ľudských práv, určité e, postupy, vedeme pravidelné dialógy, máme určitú diplomáciu, máme taktiež e, špeci- špecifického zástupcu pre, alebo zast- predstaviteľa pre e, tieto otázky a jeho kroky už zlepšili náš profil, čo sa týka politiky v tejto oblasti. Hlavne Európska únia prispela k tomu, že sa pracovalo viac na právach dieťaťa a spoločne so skupín latinskoamerických a karibských krajín sme predložili tri uznesenia týkajúce sa práv dieťaťa. Dve boli predstavené na e, marcovom zasadaní e, Rady pre e, ľudské práva a taktiež jedna bola predstavená na zasadaní dohovoru OSN pre práva dieťaťa a Taktiež e, sa hovorilo o právach detí z postihnutí a o práve detí na inkluzívne vzdelávanie. Taktiež vaša správa správne priťahuje pozornosť e, k situácii žien na celom svete. Európska únia je pripravená plne pracovať na tejto téme my podporujeme rovnoprávnosť pohlaví a posilnenie postavenia žien. Toto sa ukazuje predovšetkým na našich hlavných iniciatívach, ktoré sa týkajú ukončenia násilia na ženách a dievčatách, ktoré bolo e, podpísané v New Yorku e, minulý rok. Táto iniciatíva ide ruka v ruke s investíciou vo výške 500 miliónov eur v období 2018 až 2024 boli implementované dva piliere. Latinskoamerický pilier, teda proti vraždám žien eh, kvôli ich pohľaviu a taktiež je tu subsaharský pilier, ktorý má slúžiť na boj a elimináciu sexuálneho a rodovo motivovaného násilia. Toto naďalej je jadrom nášho úsilia predovšetkým vzhľadom na 25. výročie Svetovej konferencie o ženách a taktiež pekinského vyhlásenia. Taktiež vaša správa víta závery rady v súvislosti e, s demokraciou z oktobra minulého roka a zdôrazňuje dôležitosť transparentných, inkluzívnych a dôveryhodných volieb. A tu by som chcel poďakovať členským štátom, ale aj poslancom tohto parlamentu ktorí sa pripojili k našim volebným pozorovateľským misiám. Tieto misie majú takú štruktúru, ktorá je dobrým príkladom toho, ako naše inštitúcie účinne spolupracujú. Nechcem tu uvádzať e, plný zoznam všetkých týchto misií, ale chcem poukázať na niektoré. Salvador, Kosovo, Malawi, Mozambik, Nigeria, Senegal, Sri Lanka, Tunisko. Je mi ľúto, že sme neboli u posledných volí v Bolívii. S tým chceme niečo urobiť. Budeme naďalej odvádzať významnú prácu, aby sme bránili základy Eh, ľudských práv a taktiež demokraciu. Pani predsednička, chcel by som povedať, že táto výmena názorov bola veľmi užitočná a som si istý, že keď tak počúvam vás, pani spravodajkyňa, tak vidím, že máte rovnaký cieľ ako moje oddelenie a že musíme spolupracovať na tejto téme. Ďakujem za vašu prácu. Som si istý, že teraz už budem mať viac informácií ohľadom toho, o čo vám ide, čo žiadate od ESVČ, tak aby sme mohli hájiť ľudské práva na celom svete, pretože vy, poslanci Európskeho parlamentu a my, tí, ktorí pracujeme aj v rámci misií na celom svete, že nám ide o rovnaké ciele. Ďakujem. Ďakujem pekne. Teraz otváram rozpravu. Začnú ľudovci. Jedna minúta. Pán Tomak. Ďakujem, vážená pani predsedajúca. Vážený pán podpredseda Borel, ja chcem tiež poblahoželať E, našej kolegyni, autorke správy. To je vynikajúca správa, ktorá dokazuje, že Európska únia robí veľmi veľa na ochranu a presadzovanie demokracie a ľudských práv v celom svete. E, napokon e, to, je, to sú základné práva, ktoré sú veľmi dôležité pre našu spoločnosť, sú jej symbolom. Ide tu o práva na slobodné vyjadrovanie, a pán Borelia, žiadam, aby váš servis robil viac na presadzovanie slobody prejavu e, v susedných krajinách EÚ. Je nepriateľné, aby také krajiny ako e, Turecko, kde médiá nemôžu písať, veľa novinárov bolo hodených do väzenia. Sloboda je základom každej demokracie. Ďakujem. Teda za socialistov a demokratov pán Pocolino, Kocolino, jedna minúta. Ne un atto burocratico. Ďakujem. E, e, taká, je, je to také byrokratické, môže to vyzerať byrokratické, keď hovoríme stále o ľudských právach. Schválenie tejto správy e, prišlo veľmi neskoro, po oneskorení a je potrebné zdôrazniť veľa tém, O tom už naši kolegovia hovorili. Ja by som chcel upozorniť na jednu zásadnú tému a síce ako zefektívniť európsku obrannú politiku a ako chrániť ľudské práva vo svete. Otázka beztresnosti je úplne zásadnou. My ju musíme dať úplne do stredu našich snách a záujmov. My sa musíme postaviť tvárou k tejto výzve a zabezpečiť, aby e, sa skoncovalo s beztrestnosťou, aby sa ďalej nešírila. To je naša hlavná úloha a určite sa to objaví aj v ďalších častiach tejto správy. Toto musí byť kľúčová téma našej identity. Bez toho nemôžeme pomýšľať na to, že by sme mohli vo svete úspešne chrániť ľudské práva. Rovnako musíme na túto problematiku upozorňovať na stretnutiach G20 a trvať na tom, že ľudské e, práva sú dôležité aj v takej krajine, ako je Saudská Arábia, kde sa bude práve konať summit E20. Ďakujem a teraz pán Gerenc. Diskusia, ktorú máme k tejto správe o stave ľudských e, správ obsahuje isté riziko. A síce, že v našej debate sa prejavuje istá rutina, keď hovoríme o rešpektovaní ľudských práv a E, rovnako e, je rizikové to, že používame stále tie isté formulácie a stále sme vždy rovnakú nádej vyjadrovali, ale dnes je to iné. Máme pred sebou skutočne veľmi dobre premyslenú, vynikajúco štrukturovanú a e, takú presnú správu, ako len bolo možné pripraviť. A ľudské práva sú skutočnou referenciou E, nielen v budúcich týždňoch, ale aj možno v budúcich rokoch. Táto správa e, spomína všetky témy bez toho, aby zachádzala príliš do detajlov. Rovnako e, odhaľuje veľké tendencie, ktoré ovplyvňujú rešpekt ľudských práv vo svete. A samozrejme ľutuje ústup multilateralizmu. Multilarizmus hovorí, že to je vlastne e, jeho opúšťanie, znamená e, oslabenie e, boja za ľudské práva. Ústup od multilateralizmu tiež vedie k tomu, že niektoré krajiny Európskej únie, Rady Európy alebo aj Atlantickej aliancie sa nechali uniesť takouto odchýlkou. A je naozaj smutné, že medzi nimi sú aj niektorí členovia Európskej únie, hovorím ja. A preto by som chcel požiadať komisiu, aby skutočne e, nás informovala, ako chce ďalej pracovať s našimi návrhmi. Ja som minulý rok e, predstavil správu o zákaze nútených manželstiev a manželstiev s maloletými. My ako Európsky parlament sme Širokou väčšinou hlasovali za to, aby sa zakázali manželstva mladistvých, nútené manželstva a aby to bola podmienka pri našich krokoch e, v zahraničnej činnosti. E, ja dúfam, že posledné slovo v tejto oblasti ešte nebolo povedané. A teraz má slovo pani Neumann za zelených. Jedna minúta. Situácia s ľudskými právami sa zhoršuje na celom svete, preto je veľmi dôležité, aby sme brali na zodpovednosť všetkých tých, ktorí porušujú ľudské práva. Ale ešte dôležitejšie je to, aby sme využili tie páky, ktoré máme spolu s členskými štátmi, s ekonomickou silou, aby sme to vynaložili v prospech tých, ktorí bojujú za demokraciu a ľudské práva. Zdá sa, že obchodníci obhajujú obchodné zájmy nie ľudí. E, európske firmy e, profitujú z toho, že posielajú zbranie e, vojnových štváčov. Prečo obracame chrbát tým, ktorí hľadajú v Európe ochranu? Prečo Európa prečo európske firmy ničia e, životy mnohých domorodých obyvateľov. Pán Borel, touto správou chceme meniť tieto veci. Je to, je to správa so silným nábojom. Získala podporu veľkej väčšiny EP a veríme, že to bude pre vás smerodajné počas e, najbližších 5 rokov. A chcem sa poďakovať spravodajkyni Izabela de Lima za prácu, ktorú odviedla. Takže Ďalšou rečničkou je pani Baldazar. Jedna minúta. Pani predsedajúca, kolegovia, som tu preto, aby som apelovala na vás, aby sme nezaspali na Vavrínoch pri týchto šiestich miliónoch. My jednoducho E, e, západné bohaté e, ženy zneužívajú ženy v chudobných krajinách na to, aby vynosili ich deti. Tým sa porušujú ľudské práva, dôstojnosť žien. Jednoducho deti sa e, odnímajú svojim matkom, e, vlastne porušujú článok 6 dohovoru o ochrane práv e, detí. A už bolo uznesenie Európskeho parlamentu na túto tému. My sa domnievame, že ochrana žien by nemala byť prázdnou frázou. Je to dôležité pre EÚ, ktorý je šampiónom v popredí boja za ľudské práva. Mali by sme bojovať proti tomu, aby ženy slúžili ako inkubátory na vynosenie detí pre niekoho iného. Ďakujem. Teraz má slovo pán Čarnecký, jedna minúta EKR. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Vážený vysoký predstaviteľ, počas dvoch tretín dve, dve tretín e, vášho vystúpenia svietilo, že sa vyjadrujete k téme Iránu a Iraku. Ja dostávam mm, e, správy na svoj telefón, že tá situácia v danej oblasti je e, dramatická. My v Európskom parlamente často podliehame dojmu, že sme inštitúciou, že sme vzorom ktorý presadzuje e, hodnoty a e, k ním vzhľadajú e, celý svet. Ja som bol pozorovateľom pri voľbách v 23 krajinách. Ja viem, že tieto pozorovateľské misie sú veľmi dôležité, ale som presvedčený o tom, že aj my sami musíme dodržiavať určité ekonomické štandardy. Ja som práve dostal informáciu o tom, že došlo k omilu na obrazovke, bolo bol vysvietený iný titulok. Ja včera bola zamiatnutá diskusia, rozpráva hľadom toho, čo sa udialo v Paríži. Rečník bol vypnutý. Ďalším v rozprave je pán Urbán Krespo. Jedna minúta za zjednotené nordickú lavicu. Ďakujem. Ďakujem. Ďakujem, pani predsednička. Rok 2018 bol Eh, rok, ktorý bol poznamenaný nárastom diskriminácie a nenávisti, ktorý narastlo aj politické násilie proti ľudskoprávnym aktivistom a environmentálnym aktivistom, ako napríklad Mariale Franco, eh, niektorí boli aj zavraždení a naďalej žiadame spravodlivosť. Ale bol to tiež rok, kedy ženy vyšli v masách do ulic eh, proti extrémnej pravici a povedali, že buď bude feministická revolúcia, alebo nebude žiadna. Takže táto správa o ľudských právach pripomína, že aj v Európe sa porušovali ľudské práva. Pozrieme sa na naše hranice, napríklad moria, e, utečenecký tábor, taktiež sú to také európske guantanama, e, taktiež tu máme obrovskú nerovnosť aj v našich vlastných uliciach, takže už prestaňme pokritecky žiadať od ostatných krajín, aby rešpektovali ľudské práve zatiaľ, čo my alebo naše nadnárodné spoločnosti ich porušujeme. Musíme túto politiku zmeniť, musíme prestať porušovať ľudské práva aj v Európe a aj zo strany nadnárodných spoločností, vlád a celých krajín. Ďakujem. Ďalším je pán Castaldo e, za nezaradených. Ďakujem pekne. Vážení kolegovia a kolegyne, zajtra budeme hlasovať e, o výročnej správe dodržiavania ľudských práv a demokracie. Je to prvá správa tohto druhu v rámci e, e, tejto novej formácie parlamentu. Je dôležité dôrazne prezentovať porušovanie základných práv. Musíme obhajovať ľudské práva, práva menšín, my musíme konať v súlade s týmito princípmi. Chcem sa poďakovať spravodajkyni Izabel za vynikajúci kus práce, ktorý odviedla a dokázala sklbiť pozície z viacerých výborov. Tento strategický dokument prezentuje obavy, ktoré, ktoré vznášame voči porušovaniu ľudských práv. 2019 bol rok, kedy sa prevalili viaceré autoritatívne vlády. Myslíme si, že je teraz veľmi naliehavé, aby EÚ bola príkladom pre medzinárodné spoločenstvo. Ako prioritou pre EP by mali byť ľudské práva e, naši spojenci musia rešpektovať tieto spoločné e, hodnoty. Teraz má slovo pán Van Dalen. Pani predsednička, čaká chvíľu, pretože vidím, že pán Borel robí niečo s telefónom, aj zanepráznený a chcel by som, aby si nasadil sluchadla. Bohužiaľ je teraz potrebné, aby sme venovali e, v tejto správe teda e, aj otázke slobody viery a náboženstva vo svete, pretože pre miliardy ľudí na tomto svete viera je to najdôležitejšie, tak aby ju mohli slobodne e, o ne hovoriť a vyjadrovať ju, ale bohužiaľ mnohí veriaci sú obťažovaní, utlačovaní a niekedy aj zabíjani a aj to zo strany štátnych správ. Napríklad v krajinách ako Irán, India, Nepal, Nigéria, Saudská Arábia a Somálsko. A dúfam, že už e, ste si to, e, pán Borel, našli. Ale na jednej strane e, toto je v podstate dvojstranná situácia. Na jednej strane odsudzujeme porušovanie ľudských práv, ale na druhej strane robíme s týmito na naďalej obchod a nepostupujeme konkrétne. Sú to len pekné slova, ale e, bez konkrétnych činov je to v podstate len teplý vzduch. Takže prosím, robte nejaké opatrenia proti týmto krajinám. Ďakujem. Ďakujem. Pokračujem v rozprave. Pani Santos, jedna minúta. Táto správa nie je iba plnením nejakého byrokratického rituálu. Je to výsledok hlbokej reflexie a veľkej práce, dialógu, e, zbližovania pozícií, ktorá chce zlepšiť život mnohých ľudí a preto e, chcem poblahoželať spravodajkyni ako aj e, tieňovému spravodajcu kini za našu skupinu Andreji Kozolíno. Chcela by som povedať toho veľa, ale keďže nemáme dosť času, chcem sa obmedziť na niekoľko vecí. Význam občianskej spoločnosti v období, e, keď sa zúžuje priestor na jej činnosť, e, význam presadzovania slobody prejavu demokracie v období, keď stojíme pred veľkými výzvami, posilnenie boja proti, e, proti e, proti, tomu, proti e, hrozbám, ktoré vysia nad domorodým obyvateľstvom. E, význam rovnosti, rod, rodovej rovnosti v oblasti ľudských práv e, je oveľa viac vecí, ktoré nás zjednocujú ako tých, ktoré nás rozdeľujú. Urobme z nich motor práce, ktorú treba v Európskom parlamente odviesť. Ďakujem. Ďakujem. Teraz má slovo pani von Wiese. Jedna minúta. Ďakujem pekne, vážení kolegovia. Viete, kde boli vyrobené vaše e, vianočné pohľadnice. V decembri dievča v Spojenom kráľovstve našla e, e, posolstvo, správu v jej vianočnej karte. Nebolo to od toho osoby, ktorá poslala jej vianočný, vianočnú kartu, ale bol to osoba v čínskom väzení, ktorý tam lepia karty za nehorazných podmienok E, skutočne často sa zasierajú oči pred týmito vecami. Výrobcovia, e, maloobchodníci, vrátane viacerých e, európskych nevedia, nechcú vedieť, čo sa deje na začiatku ich dodavateľského reťazca. Musíme konať so všetkou naliehavosťou, aby sme mali celú európsku legislatívu, ktorá bude žiadať dôkladnú analýzu dodavateľského reťazca. Musí byť jasné, jasné, že nízka cena koncového produktu nesmie byť na úkor porušovania ľudských práv a životného prostredia. Takže teraz pokračujem v rozprave. Pani Hautala, jedna minúta. Ďakujem, pani predsednička. E, Vysoký predstaviteľ, ja chcem pripomenúť výzvu Európskeho parlamentu, parlamentu, ktorý žiada dôkladnú analýzu na, na strane e, e, firiem z hľadiska dodržiavania ľudských práv. Je vynikajúce, že je čoraz viac zodpovedných firiem, ktorí same apelujú, aby bola európska legislatíva zameraná na dôkladnú analýzu e, dodavateľského reťazca. A to sú tie firmy, ktoré nechcú byť vytlačané z trhu nezodpovedne sa správajúcimi firmami stranami. Chceme podporovať zodpovedný prístup, nie nezodpovedný. Takisto eh, obete mm, firemného, eh, firem, firemných eh, protizákonných krokov by mali mať nárok na odškodnenie. My si myslíme, že Európska únia zatiaľ robí málo v tejto oblasti Rok 2020 musí byť rokom, kedy pristúpime ku krokom. A určite, keď Európa niečo urobí, tak bude to mať dosah aj za hranice EÚ. Teraz má slova, slovo kolega Rausen. Ďakujem, pani predsednička. Tento návrh ukazuje, že ľudské práva v mnohých krajinách naďalej sú pošlapávané a podpora ľudských práv musí byť preto naďalej dôležitým cieľom našej e, zahraničnej politiky. A taktiež je to napríklad ochrana práv e, detí alebo handikopovaných osôb. A myslím si taktiež, že treba e, bojovať proti prenasledovaniu a utlačaniu ľudí z akéhokoľvek dôvodu, či už dôvodu vierovýznania, etnickej príslušnosti alebo sexuálnej orientácie pani predsednička, na celom svete sú kresťania najprenasledovanejšou náboženskou skupinou. A preto mám otázku, ako to vyzerá s e, špeciálnym vyslancom EÚ pre slobodu vierovýznania. Táto pozícia musí byť posilnená. Mám konkrétnu otázku pre vysokého predstaviteľa. Aký je, e, ako vyzerá mandát tohto špeciálneho vyslanca EÚ pre slobodu vierovýznania? Ďakujem, pani predsednička. Teraz má slovo Olivier z jedna minúta. Eh, Drahí kolegovia, vážená pani správodajkyňa, myslím si, že my všetci súhlasíme s tým, že eh, sila Európskej únie na medzinárodnej scéne musá byť, musí byť definovaná rešpektom ľudských práv. Ale ako chceme byť autoritou v rešpektovaní ľudských práv, keď sú práva, ktoré nie sme e, schopní rešpektovať na našom vlastnom e, teritóriu. Socioekonomické práva alebo aj politické práva, lebo Španielsko nerešpektuje svoje politické práva a ja som dnes v exile v Belgicku, pretože Španielsko nerešpektuje ľudské práva e, na nezávislosť Katalánska, Turecko, Rusko, Čína oni v poslednom čase povedali, my, e, ideme, my sledujeme španielské štandardy. A vidíme, že Európska únia e, e, toleruje, že jedna členská krajina nerešpektuje a porušuje ľudské práva, ako potom môže žiadať od iných, aby rešpektovali tieto práva, ktoré jej vlastní členovia nie sú schopní rešpektovať? There is a, there is a Máme tu otázku v rámci modrej karty. Príjmate na 30 sekúnd modrú kartu? Nie, nepríjma, prepáčte. Eh, eh, Takže pokračujeme, kolegyňa Arena na minútu. <laughs> Ja som si myslela, že som to nebola ja, pretože na zozname je ešte Kokalári. Áno, áno. Áno, smýlila som sa pani Kokalári, nech sa páči. Tiež na minútu. In, so ja som vás vyškrtla, keď e, prišla tá ponuka modrej karty, prosím. So mycket, Ďakujem, pani predsednička. Vidíme, že demokracia po celom svete, že stav sa zhoršuje je tu taktiež tlak na slobodné médiá a na odlišné uvažovanie a Násilie na ženách je najbežnejší typ násilia na celom svete a taktiež je tu Čína a Rusko, ktoré postupujú svojím spôsobom. No a práve teraz Európa potrebuje Európsku úniu viac než kedykoľvek predtým. A chcela by som povedať pár vecí. Poprvé, potrebujeme sankcie pre tých, ktorí najviac porušujú základné práva. Ďalej, požiadavky Európskej únie na krajiny, ktoré chcú vstúpiť do EÚ, by mali byť prísnejšie. Európska únia musí byť aktívnejšia, čo sa týka zlepšenia situácie žien a detí na celom svete. Musíme podporovať myšlienku ochrany základných práv a demokracie. Na to Európska únia slúži. Musíme to povedať nahlas a ukázať, že to myslíme vážne a že to nepovažuje za samozrejmosť. Ďakujem a teraz kolegyňa Arena na minútu. Ďakujem 50 rokov po e, vyhlásení Všeobecnej deklarácie ľudských práv. Vidíme, že toto, tieto práva sú e, ohrozené. Správy o rešpektovaní ľudských práv sú alarmujúce. Milióny ľudí je zbavených základných práv divoká e, globalizácia, ktorá stavia biznis nad ľudské práva, e, jednoducho e, dáva do popredia profit niektorých biznismenov pred ľudskými právami. Vidíme, že v mnohých krajinách je represia, diskriminácia, potieranie ľudských práv pod zámienkou identity. Európa nie je výnimkou, ale napriek tomu reprezentujeme tieto hodnoty ľudských práv. Ale ako dlho ešte? Je to našou povinnosťou, našou zodpovednosťou a dôveryhodnosťou byť e, svetovou hybnou silou v obrane ľudských práv vo všetkých našich politikách, či už sú obchodné, diplomatické, asociačné dohody, všade musíme e, prioritne sa zameriavať na rešpekt ľudských práv. To musí byť európskym politickým markerom. Pán Borel, môžete rátať s nami, že vás v tejto ťažkej ale šlachetnej úlohe budeme podporovať. Ďakujem. Ďakujem. A teraz bude hovoriť kolegyňa Rodríguez Ramos na minútu. Gracias. Ďakujem. Ďakujem, pani predsednička. Vážený eh, pán Komín, v demokraciách, ako je moja krajina Španielsko, ľudské práva e, sú garantované a plnenie zákonov a rešpektovanie súdnych rozhodnutí, ktoré rešpektujú práva ľudí, sú tou najlepšou garanciou. E, keď váš kolega e, narušil súdne rozhodnutie a išiel proti ústave a právnemu štátu a narušil práva katalánskych občanov, ktorých povinnosťou ktorého povinnosťou ako predsedu tohto regiónu bolo E, rešpektovať ich a chrániť. Dnes je na úteku pred španielskou e, justíciou a sedí tu e, v tomto parlamente a dovoláva sa ľudských práv, ktoré on nerešpektoval. On žiada beztrestnosť a imunitu. Taká je pravda o ľudských právach v EÚ. Ďakujem diskusii. Teraz nasleduje kolegyňa Brickman na minútu. Merci, madame la présidente. Ďakujem pani predsednička, ďakujem kolegom z výboru druhá za vynikajúcu správu, ktorú tu predložili a dúfam, že bude schválená širokou väčšinou sloboda vyjadrovania, sloboda slova, to je srdcom našej demokratickej spoločnosti a jednoducho nemôžu byť obmedzované v mene argumentov ako boj proti terorizmu, bezpečnosť štátu alebo držiavanie poriadku. Samozrejme myslím aj na e, divoké zatýkania. My musíme podporovať a presadzovať demokraciu aj vo svete prostredníctvom našej zahraničnej politiky a Nemali by sme e, zatvárať oči pred autoritárnymi režimami. Táto správa e, bude e, už vystavená skúškam na budúci mesiac, keď budeme ratifikovať obchodnú dohodu s Vietnamom. Vietnam dnes e, skutočne tam ľudské práva upadli, majú tam politických väzňov, je tam e, veľmi zhoršená situácia Naša zahraničná služba vyzvala o reakciu, pokiaľ ide o zatýkanie novinárov. Ako budeme e, ako môžeme konať, ako môžeme byť koherentní a ako zosúľadiť e, ľudské práva s obchodnou politikou. E, pani Fitzgerald, minúta. First... Ďakujem. Predovšetkým som chcela pogratulovať spravodajkyni Izabel Vizeler Lima k tejto správe, pretože tak ako povedali už kolegovia, je to skutočne najkomplexnejšia správa týkajúca sa ľudských práv. Otázka je teraz, ako bude mm, implementovaná, ako sa na ňu zareaguje, toto závisí od rôznych organizácií jednotlivcov. Je treba zaručiť, aby vlády a taktiež my sme implementovali overenú prax, čo sa týka ochrany ľudských práv. Mnohé ľudské práva sú ohrozené, narastá miera autoritárstva, a taktiež tu máme mačistické e, vedenie po celom svete, taktiež sú hrozené ženské práva. Musíme zaručiť, že dohovor e, o právach žien, istambulský dohovor, ktorý ešte 6 alebo 7 krajín neratifikovalo, že bude ratifikovaný. Taktiež bojujeme proti e, mrzačeniu ženských genitálnych orgánov na celom svete a musíme hovoriť o tom, čo sa robí ľudskoprávnym aktivistom a mali by sme v Európe postupovať tak, aby sme mohli chrániť. Ďakujem. Ako ďalší bude hovoriť kolega Küster. V článku 2 zmluvy o EÚ sa hovorí, že hodnoty, o ktoré sa opiera Európska únia, sú e, právny štát, rovnoprávnosť, právne, ľudské práva a toto platí nielen pre európskych občanov, ale bez výnimky pre všetkých. No ale na čo sú utečencovi, ktorý eh, je zaseknutý v Bosne a Hercegovine a ktorý už x krát bol protiprávne vyhodený z chorvatských hraníc policajtami späť do Bosny, kde je okradnutý a mm, chovajú sa k nemu s násilím. Ľudské práva sú pošľapa, pošľapávané a naša zahraničná politika sa podreduje tomu, aby sme zabránili ďalšiemu prílivu utečencov. Toto podkopáva dôveryhodnosť e, nášho nasadenia ako EÚ v oblasti demokracie a ľudských práv. Preto musíme zaujať jasné stanovisko a podporovať neočkrepiteľné právo na azyl a na dodržiavanie ľudských práv utečencov v Európskej únii a vo zvyšku sveta. Ďakujem. A teraz bude hovoriť kolega Sanchez Amor na minútu. Gracias, señora presidenta. Como el colega... Ďakujem, pani predsednička. Keďže kolega Komi neprijal modrú kartu, chcel by som pripomenúť, že tento dokument, ktorý pred nami máme, sa týka ľudských práv vo svete. To však neznamená, že nie sú e, záležitosti v súvislosti s ľudskými právami v Európe, napríklad to, čo sa stalo 6. a 7. decembra 2017 v Katalánsku, tam ľudské práva boli pošľapané a ten istý právny štát E, o ktorom hovorí pán Komín, ktorý tu sedí. My všetci ho rešpektujeme, či nám dáva zapravdu alebo nedáva zapravdu. Ja sa môžem spomenúť na veľkú e, prácu kolegyni spravodajkyne. E, my nie sme globálnym aktor, aktérom, ktorý dáva Sacharovovú cenu. Buď máme politickú kapacitu chrániť ľudí a mať vplyv na politický režim týchto režimov, ktoré potlačajú ľudské práva. A naša kapacita v oblasti obrany musí byť posilnená, aby naša politika presadzovania našich e, hodnôt bola takisto doprevádzaná politikou obrany našich hodnôt. Ďakujem. Ďakujem. Ako ďalšia bude hovoriť kolegyňa Folat na minútu. Ešte pre, teraz som ju videla pred chvíľočkou, pred minútkou Dobre, už tu nie je, takže prechádzame k spontánnej rozprave. Prepačte, môžem vyhovieť len piatim, ale pokúsim sa rešpektovať všetky politické skupiny. Takže začneme s kolegom Pospíšilom na minútu. Ďakujem Ďakujem. Vážený pán vysoký predstaviteľ, chcem dodať jednu vec v tejto diskusii. Doktrína ľudských práv O tej sa tu často diskutuje v našom parlamente. Často diskutujeme o tom, ako sú ľudské práva v jednotlivých krajinách pošlapávané a porušované. A ja mám jedinú prozbu. Táto správa, ktorá bude zajtra prijatá, by pre vás mala slúžiť ako vodítko na to, aké praktické kroky máme robiť v politike, zahraničnej politike Európskej únie. Pretože stále voláme potom, aby režimy, ktoré pošliapávajú ľudské práva, občanov, aby sme im neposkytovali takú ekonomickú pomoc, aby sme sa k ním chovali inak, než k partnerským štátom, kde sú rešpektované ľudské práva. Takže ja by sa chcel poprosiť, aby tento materiál, tento dokument sa premietol do vašej reálnej činnosti, aby sa premietol do zahraničnej politiky Európskej únie, aby sme dávali peniaze, ekonomickú podporu len tým, ktorí sú ochotní rešpektovať ľudské práva. Ďakujem. Ďakujem. Ďalej bude hovoriť kolegyňa Bart. This report. Táto správa podporuje uznesenie z 3. maja 2018 Európskeho parlamentu, čo sa týka ochrany detí migrantov. Minulý týždeň parlament v Británii eh, zamietol návrh ochrany detských utečencov, tak, ktoré je tak, ako to uvedené v dohode od, o odchode. Ale Británia už dlho sa snaží podporovať predovšetkým tých najzraniteľnejších oblasti. oblasti. Aby som chcela apelovať na Alfa Dapsa, ktorý je eh, poslancom a ktorý viedol kampaň v tejto oblasti a je treba napraviť chybu, ktorá urobila, ktorú urobila vláda. Tak, pokiaľ takto vyzerá globálna Británia po Brexite, tak toto vysiela nesprávne posolstvo o tom toho, kto sme a kto ako národ chceme byť. Či už sme v EÚ alebo mimo nej, nesmieme stratiť e, naše úsilie e, v oblasti ľudských práv. A chcem apelovať na všetkých, aby si spomenul na Alana Kurdyho a na všetkých ostatných detí utečencov, Eh, ktorí eh, zomreli, zatiaľ čo my sme sa im otočili eh, chrbtom. Ďakujem teraz kolega Austrevičiu na minútu. Ďakujem. Napriek mnohým snahám sa nezlepšuje situácia ochrany ľudských práv. Rozsah eh, hostilných aktivít eh, voči ženám, eh, deťom, náboženským spoločenstvám narastá. A ťažko sa s tým vysporiadame aj tí z nás, ktorí majú už mnohoročné skúsenosti. Naše posúdenie toho, čo sa dialo voči Kurdám, či bol, Kurdom, či bolo skutočne najlepšie, Pochybujem. No, keď si predstavíme situáciu v Kampali, kde útoky na občianskú spoločnosť a nezávislé médiá narastajú, porušovania ľudských práv sa um, e, uskutočňujú aj nedaleko našich hraníc to znamená napríklad Bielorusko. nezlepšuje sa tam situácia v oblasti e, slobody e, prejave zhromaženia a zhromažďovania sa a slobody médií. Zdá sa, že občianská spoločnosť je e, vytlačaná na okraj a podlieha to ohrozovaniu suverenity štátu zo strany Ruska. Napokon pán Goles, jedna minúta. Ďakujem za slovo. Ľudia tvrdia, že ľudské práva sú ohrozované. Áno, je na tom veľa pravdy, ale žiaľ musíme konštatovať, prišli sme o našu morálnu, o morálne oprávnenie hovoriť o ľudských právach, tak ako tomu bolo. Tak často sa porušuje, porušujú princípy právneho štátu po celom svete. To nepomáha aj našej dôveryhodnosti, oprávnenosti, hovoriť o ľudských práv. Už to, že neoponujeme E, e, e, sankciám, ktoré sú vytýčené voči mnohým štátom, kde je veľa chudoby. Hovoríme o tom, že obchod a ľudské práva sa navzájom stimulujú, podporujú. V Sávskej Arábii tam otínajú hlavy pravidelne a zdá sa, že Európa nemá problém s Sávskou Arábiou obchodovať. No a porušujú sa, e, porušuje sa medzinárodné práva, ľudské práva v Palestíne. Jednoducho nie sme konzistentní v postoji, ktorý zastávame. Ďakujem pekne. Opäť prichádza na rad komisia. Slovo má vysoký predstaviteľ komisie, e, pán Borala Fontelec. ľudské práva to je e, e, téma, o ktorej sa dá hovoriť do nekonečna. Odsnelo tu veľmi veľa otázok. Ja sa pokúsim zodpovedať konkrétnu otázku. Akým spôsobom e, osobitný vyslanec pre náboženskú problematiku, slobodu e, e, vierovýznania máme takého, Jan Figel, E, e, táto funkcia bola vytvorená v minulom funkčnom období máji 2016. On sa zasadzuje o presadzovanie európskych usmernení predpisov e, práve voči, e, e, rôzny, voči ľuďom rôzneho náboženského vyznania. On navštevuje krajiny, kde je ohrozované vierovýznanie zo strany vládnych orgánov, je v kontakte s mimovládnymi organizáciami, lídrami lídrami aj spoločenstvami, participuje v dialogu s nimi a apeluje v prospech diverzity. Ja viem, že e, e, opakujem to isté len rôznymi slovami, no ale fakt je ten, že taká je náplň jeho práce a takisto je osobitým poradcom pre komisára, ktorý má na starosti e, rozvoj a spoluprácu. Prepačte, ale zdá sa mi, že osoba, ktorá položila túto otázku, už tu nie je. To je teda moja odpoveď. Samozrejme, môžem eh, eh, sa pozrieť hlbšie na profil práce, na plň práce tohto osobitého vyslanca, posúdiť podstatnenosť práce. Určite, že sa venuje eh, téme, ktorá je dôležitá ale e, ja e, e, som ja som bol trošku zaskočený tou otázkou, nevedel som veľa o jeho náplni na budúce, budem lepšie pripravený. Ďalší okrok otázok, ktorý ste tu nastolili, sú ľudské práva versus firemný sektor. Niekto tu povedal, že za že e, spotrebitelia e, e, v západnom svete veľmi radi majú lacnejšie produkty bez ohľadu na to, že by sa zamýšľali na úkor čoho sme sa dopracovali k tejto cene je to preto, je tá cena nižšia, lebo je efektívnejšia výroba, alebo je to preto, že ľudské práva e, tých ľudí, ktorí to vyrábajú, nie sú e, dodržiavané. Európska únia je zrejme naj, angažovanejším subjektom v celosvetovom hľadisku voči tejto téme. E, pretože e, my si uvedomujeme váhu tejto problematiky. Máme záväzné mechanizmy v takých oblastiach, ako je napríklad obchodovanie s diamantmi, iné e, tzv. konfliktné minerály, takisto aj v prípade obchodu s drevom, aj, a takisto aj v oblasti detskej práce. Má, môžem uviesť celý rad príkladov toho, e, e, čo sme už dokázali. Máme dohody s mnohými krajinami e, Azijsko-Tichomorskej oblasti. My sme vynaložili v jednom projekte 5 miliónov, takisto máme obdobný projekt aj v Latinskej Amerike. To nestačí, to je jasné, musíme musíme sa snažiť o dosiahnuť e, potrebného konsenzu a, a um, dosiahnuť lepšiu situáciu. E, e, právu, právo iniciatívy parlamentu môže, môže využiť parlament a zadať mi túto úlohu. Vy máte tieto právomoci a využívajte ich. Ja som ja som e, e, zástupca a e, ľudí, ktorí nie vždy sa dokážu dohodnúť na každej téme. Ja zatiaľ teda ten mandát nemám, a aby som ho mal, tak parlament by mal využiť svoje právo iniciatívy, aby teda vzýšli záväzné kroky zo strany EÚ. Toto je zrejme najdôležitejšia téma z celosvetového hľadiska. You or by you many of Viacerí poukázali na potrebu legislatívy eh, hĺbkovej analýzy dodavateľského eh, reťazca eh, a Francúzsko, Holandsko e, e, prijali vlastnú vnútroštátnu legislatívu v tejto oblasti. Iné štáty to nemajú. Viete, keď ide o tému, e, na ktorú je celé spektrum názorov, pokiaľ je nemožné dosiahnuť dohodu medzi členskými štátmi,